je pôvod zmiznutia týchto finančných prostriedkov, ale mohli by ste nás trochu utešiť, e, aby sme vedeli, čo e, bude robiť Európska komisia, aby zabranila takýmto aktom v budúcnosti. you, um... Ďakujem, pán predseda, a ďakujem tiež e, spravodajcovi, že má pozitívny na vrch na odpísanie tejto sumy. Toto je nešťastný prípad, ktorý sa stal pred viac ako desiatimi rokmi. Trvalo nám 10 rokov, kým sme to všetko odhalili, pokiaľ naši právni poradcovia si mysleli, že aspoň by sme mohli z banky dostať e, tie prostriedky. E, pomery, alebo táto situácia je veľmi nezvyčajná. Vo všeobecnosti existuje dobrá ochrana pri realizácii platieb. A v každom prípade si myslím, že by sme e, si to mohli preskúmať. Nie je to moja oblasť expertízy, ale som presvedčený o tom, že e, by sme mohli položiť, môžete, môžete položiť e, komisii túto otázku, ale takúto skúsenosť sme už potom nemali. A robíme množstvo platieb na celom svete a v každom prípade tento aspekt aspekt e, odovzdáme generálnemu riaditeľovi, ktorý je zodpovedný za túto oblasť v rámci komisie. No, zdá sa, že v rámci Európskej únie existuje dobrá úroveň e, ochrany. No toto bol jeden prípad, kde sudcovia rozhodli, že banka vykonala platbu v súlade so zmluvou a preto nie je zodpovedná. A skutočnosť, že máme tu nešťastnú situáciu, že banka, ktorá skrachovala, a tam bolo to spojené s podvodom, ktorý sa odohrával mimo Európskej únie. Toto bol problém, ktorý vznikol. A z pohľadu komisie sme sa pozreli na všetky platby aj v pochybných oblastiach v Argentíne. V minulom desaťročí stalo sa to aj v súvislosti s Afganistánom a mm, tam sme zablokovali dané platby aj kontakty s príjemcami, aby sme sa vyhli problémom. Čiže vo všeobecnosti komisia je veľmi ostražitá a snaží sa zabezpečiť taký makro, taký nadhľad nad tým všetkým. A toto bola konkrétna situácia, ktorá nastala v mimoriadne e, komplikovanej situácii a veľmi ťažké je tam nájsť zodpovednosť. A to je v podstate všetko. Ďakujem. Pán Arton požiadal o slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel spýtať Európskej komisie, aké opatrenia prijala, aby sa takéto situácie v budúcnosti neopakovali. Yes, monsieur le... Thank you, chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Ako som práve spomenul, eh, odvtedy nedošlo k takémuto príkladu padu sme veľmi ostražití a keď vieme, že vo všeobecnosti existuje nejaká oblasť, kde sú ekonomické problémy, ako som, práv, ako som povedal, bol nám signalizovaný problém v Afganistáne, okamžite všetky naše platby boli zablokované, pokiaľ sme nepreverili všetky prípady a neusvedčili sme sa, že e, je situácia bezpečná. Island, tam bola podobná situácia banky boli považované za zdravé a zrazu e, v, počas jedného, dvoch dní boli nezdravé. Čiže museli sme zabezpečiť, aby platby išli, e, aby nešli príjemcom cez tieto kruhy. Čiže myslím, že je to veľmi dobrý systém, no e, toto sa stalo pred viac ako desiatimi rokmi. Je, je vous remercie. Euh, Ďakujem. Účtovný dvor e, tu máme tiež, e, zaznamenal si, e, čo sme povedali. Viete, že práve sa nachádzame v um, procese menovania nového riaditeľa OLAFu. Výbor pre rozpočet predložil svoje návrhy, teraz to skúma rada. Um, tohto nového riaditeľa by sme mali upozorniť na takéto javy. A ja sám napíšem list eh, riaditeľovi výboru pre rozpočtovú kontrolu, aby som ho informoval o tomto polutovania hodnom incidente a aby eh, naozaj pozorne sledoval ďalšie operácie eh, podobného typu. Mali by sme zabraniť, aby sa to zopakovalo. Takže Keďže sme to už upresnili, náš spravodajca je za tento presun? Nie. Nech sa páči, pán spravodajca. E, <laughs> <laughs> teda áno, ste za. Myslel som si, že žiadate o slovo. Takže kto je za tento presun? Vďaka. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? E, jeden sa zdržal. Ďakujem. Takže Presun 58 sme takisto schválili. Takže pokračujme. 59, pán spravodajca. This, eh, transfer... V rámci tohto presunu administratívne výdavky sa presúvajú do riadku IDS o čo menšie sú administratívne výdavky, e, o to pozitívnejšia je pozícia parlamentu, čiže mohli by sme byť spokojní s týmto návrhom, avšak mám jednu menšiu pripomienku a to je, že viac ako 3 milióny odoberáme e, RCA, agentúre, Európskej agentúre pre výskum a ďalšie dostane v 2011 viac ako 3 milióny, čiže zdá sa mi, že peniaze teraz e, škrtneme a okamžite ich potom dáme späť. Čo sa mi zdá byť trošku smiešne, musím povedať. Pokiaľ nepotrebujú tie peniaze v tomto roku pre administratívne výdavky, potom e, by zrejme nemuseli ich potrebovať ani v budúcom roku. No mali by sme dôverovať múdrosti komisie, a tie peniaze sú vyžadované v rámci položky IDS, takže spravodajca navrhuje hlasovať za. A rád by som ešte spomenul, že bolo by možné hlasovať o týchto e, presunoch aj na budúcom zasadnutí, ale ak to bude možné, navrhujem, aby sme hlasovali teraz. Existujú viaceré dôvody, veľmi osobné aj, že ja nebudem e, môcť byť prítomný 8. decembra, takže rád by som to zvládol teraz. Ďakujem. Je nejaká otázka k presunu 59? Nie. Kto je za? Ďaká, Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? Jeden sa zdržal, takže tento návrh je prijatý. 50, eh, pardon, 61. Ďalší bod sa týka presunu. Eh, tuto prichádza problém. Je to nový návrh snažiť sa eh, túto, tento banánový problém riadiť. A vzhľadom k tomu, že termín je v januári, a my stále nemáme žiaden právny základ. Takže možno, že by bolo dobre odložiť toto rozhodnutie napriek tomu, čo som predtým povedal. A možno počas trialógu by ste, pán predseda, mohli uh, položiť túto otázku. Uh, aký je právny základ? Pretože to je v rukách rady. A keď budeme mať správny základ a budeme môcť e, e, mať zasadnutie výboru budúci týždeň, prípadne potom v Bruseli, potom to je v poriadku. Pokiaľ nie, napriek presunu peniaze budú stratené. Čiže moje, moje odporúčanie je počkať a uvidíme. Čiže to je môj návrh. Pokiaľ e, súhlasíte, môžem prejsť k ďalšiemu. Ešte sa chcem vrátiť k tomu banánovému problému. Uh, viete, komplikuje sa to. Možno sa spýtam na názor komisie. Ajder, chcete sa ujať slova? Komisiona. No. Chcela som práve poprosiť, či by komisia mohla toto vysvetliť, pretože rokovania prebiehajú medzi nami a radou a komisia by nám mohla povedať, čo sa stane, keď nebudeme mať ten právny základ. Áno, práve to som mal v úmysle. E, táto, tento banánový problém je mm, naozaj komplikovaný. Viackrát sme o tom dlho hovorili. E, bolo nám vysvetlené, že je naozaj urgentné nájsť zdroje a stále nemáme právny základ, takže e, je to naozaj naliehavé. Komisia, poskytnete nám svoj názor? Ďakujem, pán predseda. Návrh mm, rozpočtových prostriedkov komisie bol ten, že dáme do e, nového riadku e, výrobcov bananov z krajín AKP, e, AKT pretože v pôvodných viazaných prostriedkoch bol virtuál, bola virtuálna dohoda, ktorá vznikla pri diskusii vo výbore pre zmierenie. Týkalo sa to náprav- opravného rozpočtu číslo 3. A teraz sme sa dohodli o, ohľadom ostatného, ale to potom padlo, čiže už nemáme opravný rozpočet na stole. Takže návrh bol ten, aby sme tie rozpočtové um, prostriedky dali do riadku banány a uh, vlastne ten legislatívny proces by bol potom doplnený do konca roku. Ale keďže sme sa nedohodli na právnom základe, tak aj keď e, ten presun bol schválený, tak rozpočtové prostriedky nebudú, neboli použité v roku 2010 a ten presun potom mm, skrátka je neužitočný. Myslím si, že ten návrh správodajcu, o, ktor- o ktorom sa bude hovoriť na trialogu budúci týždeň, že to je konštruktívne, pretože možno by sme mohli zhodnotiť celú situáciu, možno, že legislatívna procedúra dospie do konca a potom zvážime návrh, ktorý je na stole, návrh ohľadom presun, e, rozpočtových prostriedkov a presunú od komisie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. E, keď hovoríme o sumách, o ktoré tu ide, v návrhu rozpočtových pre, pre prostriedkov, a teda, pardon, e, tá platba je to 1 milión, 1,5 milióna eur. Čiže 1,5 milióna eur. A e, ak sa tieto peniaze nevyužijú, tak vrátime členským štátom 1,5 milióna. A to potom môže zachrániť niektoré štáty, ktoré sa ocitnú v ťažkostiach. Chcete to doplniť? Ja chcem len upresniť. Vy ste to už povedali, tie vrazené platby. Čo sa týka záväzných platiek, ide skoro o 70 milión. A myslím si, že tých 70 miliónov um, nemožno nájsť v roku 2010 pre sprievodné opatrenia pre banany. Musíme to nájsť v roku 2011 a v ďalších rokoch, aby sme potom čeli, ma, mali dohodu, ktorá sa týka 190 miliónov uh, pre um, roky 2010 až 2013 a to by potom uh, vlastne rozptýlilo ťažkosti s financovaním týchto opatrení. Vlastne uh, Takto komisia prezentovala tento presun, pretože eh, tie viazané eh, prostriedky, ktoré existujú v rozpočte 2010, majú šancu, že budú využité na tento cieľ. Ak sa nevyžujú, tak o ne môžeme prísť a potom eh, ťažko budeme identifikovať zdroj tých 60, pardon, 70 mil, miliónov v roku 2011. Takže to je to ozajstné obmedzenie. Ďakujem, pán predseda. Áno, Viete, 70 miliónov nie je uh, zanedbateľná suma. Ajder, ste, súhlasíte s, to, s touto odpovedou? Áno, aj nie. Otázka je, čo by sa stalo, keby sme sa nedohodli o právnom základe, ale otázka je, ak nevieme, čo sa stane a keď je tu riziko, že tieto peniaze stratíme a niekde to bude lietať v roku 2010, či by sa to nedalo dať do opravného rozpočtu 10 a mali by sme tam potom nejaký manevrovací priestor. Ďakujem. Náš spravodajca nám povie, ako uzatvára túto výmenu. E, náš návrh je ten, aby sme to neprijali, lebo nemáme právny základ a nemáme čas na budúci týždeň. Keby sme mali viac presnejších informácií o tom, či sa dá prijať právny základ, tak myslím si, že tu nemáme nejakú veľkú opozíciu zo strany výboru pre rozpočet. E, pán spravodajca, máte slovo. Exactly, Chairman, I... Áno, pán predseda. E, ja naozaj dúfam, že rada nájde riešenie na e, tento problém právneho základu pretože podľa mňa ako spravodajca pre rok 2010 nebude zlé, ak vlastne celá tá vec zmizne z môjho rozpočtu. Ale ja nie som spravodajca len pre rozpočet 2010, ale aj členom tohto výboru, um, ktorý čeli problému aj rozpočtu 2010. A týchto ak týchto 70 miliónov nebude zaredených v mojom rozpočte, tak potom všetky problémy potom sa znova objavia v roku 2011. Toto je e, veľký problém. Takže mali by sme sa e, snažiť a tlačiť radu k rozhodnutiu. To je jediná možnosť. Viete, ja tu nebudem na, na budúcom stretnutí tohto výboru, ale ak trialóg vyšle pozitívny signál alebo nejaký signál silnej nádeje, tak potom máme všetky dôvody, aby sme pozitívne hlasovali. Ja by som sa teraz rád pohol k ďalšej položke. Dobre, hovorí pán predseda. Takže urobíme to takto. ako to komisia navrhla. Môžeme navrhnúť, aby sa tento bod dostal na program dňa budúceho trialógu v pondelok a som presvedčený, že predseda parlamentu určite bude mať záujem na tom, aby sa dohodol s radou v, prípade tohto bodu. Ale postupne Vidíme, že program tohto trialógu e, rastie a je čoraz viac objemný. Teraz 60 jednotka. jednotka. Pokiaľ ide o 61, jednotku, k tomu nemám žiadne pripomienky. Navrhujem výboru, aby hlasoval za. Takže k 61. Nikto sa nechce dať slova. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Zdržali sa? Nikto. Takže 61. sme takisto prijali. Teda Máme tu žiadne, ďalšie žiadosti o presuny zo strany komisie, ktoré sú síce na stole, ale môžeme ich preskúmať aj neskôr. E, myslíte si to, pán spravodajca? Áno, úplne súhlasím s vami, pán predseda. 63 e, je súčasťou veľkého balíčka. Nie je možné hlasovať samostatne o ňom, je to spolu s korigovaným rozpočtom číslo 10, ako aj ďalšou úpravou rozpočtu a celého, balí, a celého balíka na budúci rok sa to týka. Pokiaľ e, sa splnia podmienky, najmä pokiaľ bude všeobecná dohoda s radou, bude e, sfinalizovaná, tak prirodzene podporím e, to, ale nie v tomto momente. Avšak, aby sme urýchlili program budúceho týždňa, 64 je bez akýchkoľvek problémov, od tej je možné hlasovať okamžite. A tiež máme Info 3, o, ktorý, o ktorom je možné hlasovať, ale tam bude mať pripomienku. Ďakujem. Takže eh, podľa spravodajcu presuny 64, takže presun 64. Ehm, o tom by sa dalo hlasovať. Prav, musím sa spýtať e, výboru pre rozpočet, lebo dostali sme to len minulý piatok a lehoty na preskúmanie boli krátke. Čiže je niekto proti tomu, aby sme skúmali tento pozmeňovací návrh? Takže teraz uh, budeme hlasovať o, pardon, o presune 64. Kto je za? Ďaka. Kto je proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal, takže 64 sme takisto prijali. Láslo, nič iné? Áno, máme tu info 3. No, to tiež podporujem, ale musím vyjadriť pripomienku. Je to presun z programu Cyperčanov tureckých. A hovorím e, vo svojom mene ako spravodajcu, ale keďže aj poznám názor pána Bögeho, ktorý má v skutku záujem o otázku e, cyperských Turkov a je pripravený to akceptovať, ale s pripomienkou. Pokiaľ ten program v tejto otázke cyperských Turkov bude zablokovaný a nebude žiaden spôsob, ako využiť tieto prostriedky, existujú ďalšie programy v tom istom rámci. Prečo by nemali byť zaslané tie prostriedky tam? A, a nie na niečo úplne iné. Toto by bola možno rada pre budúcnosť alebo požiadavka z našej strany, že pokiaľ bežia paralelne viaceré programy, a zablokovanie jedného programu nie, e, nemusí spôsobiť e, to, aby tie peniaze boli na úplne iné miesto e, poslané. Čiže želanie rozpočtového orgánu bude viac splnené, pokiaľ sa takýmto spôsobom ten program urýchli. Ak to bude možné, ale to je všeobecná pripomienka a môžeme hlasovať za tento celý návrh. Oui, je donc que... Takže Pripomínam, že tento presun má za cieľ e, zobrať si rozpočtové prostriedky z kapitoly tureckej cyperskej komunity 1,9 miliónov eur, pretože tieto finančné prostriedky nemôžno vynaložiť tento rok na tie plánované projekty, ale naopak Eh, to obohatí kapitolu informácia a komunikácia Európskej komisie. Takže tu mám dve žiadosti o slovo pani Vetmanovú a pána Artona. Nech sa páči, pani Vetmanová. Rada by som len v stručnosti povedala niečo. Viedla som rozhovor s jedným zástupcom komisie. Nie je to tak, že tie peniaze teraz pre, eh, sa stratili úplne pre túto komunitu e, cyperských Turkov, ale keď budú projekty uzatvorené a ukončené, tak potom táto komunita dostane tie peniaze. Dúfam, že som to správne povedala. Čiže to som chcela len poznamenať pre nás všetkých. So I thank you, which means that... Ďakujem, to znamená, že pani kolegyňa, vy ste za ten presun, áno? Môžem to akceptovať že v súčasnosti tie peniaze sa e, využijú iným spôsobom. Nie som nevyhnutne za to, ako sa tie peniaze využijú. <laughs> Ďakujem za toto upres- upresnenie, pán Artong. Ďakujem, pán predseda. Ja mám len malú otázku na komisiu bolo povedané, že tieto peniaze budú vynaložené pre informáciu a komunikáciu v rámci budúceho rozšírenia. Čo tým presne myslíme? No a druhá otázka, čo to, ako sa týka Denu by Bike, Dunaj na bicykli alebo mm, poznávanie Dunaja na, bicykla, na bicykli má spoločné s Európskou úniou? Yes, by Bike, čiže pre tento projekt Dunajom na bicykli. Zaujímavé. Môže nám komisia poskytnúť eh, <laughs> informácie o tomto Tour de Danube na bicykli? Ďakujem, pán predseda. Eh, presuny finančných prostriedkov rokov slúžia preto, aby sme posilnili aktivity pre komunikáciu a informáciu a e, ide o platby, e, ktoré boli anticipované. Aktivity sa týkajú toho, aby e, kandidátske krajiny spoznali Európsku úniu a aby sme e, informovali o budúcich rozšíreniach únie. Čo sa týka projektu Danube by Bike, navrhujem, že by som vám písomne predložil uh, aktivít, ktoré sú tým pokryté. A čo sa týka časti co-production, nemám všetky informácie na to, aby som vám odpovedal teraz, ale písomne vám predložím opis týchto aktivít. Ďakujem. Ďakujem. Ja si spomen, spomínam, že projekt Daniu by Bike vlastne vyšiel z pozmeňovacieho návrhu parlamentu, ale komisia nám poskytne všetky upresňujúce informácie o konkrétnych činnostiach, ktoré sú takto financované. Takže teraz um, um pozitívne dopady a uh, pozorovanie uh, poznámky. Pardon E, takže kto je e, za, kto je proti, kto sa zdržal a kto... Pani Vertmanová sa zdržala. Takže ďakujem. Láslo Šurian naplnil svoje poslanie. Teraz sa obraciam na ďalšieho spravodajcu, Vladimír Maňka. Ďakujem, pán predseda. Ehm, my máme v oblasti iných inštitúcií 10 presunov, ale 6 z toho je rovnaké kategórie. To znamená, jeden vysvetlím a tých ostatné budú úplne podobné a verím tomu, že aj rovnaké hlasovanie. Prvým presunom je Súdny dvor Európskej únie, presun číslo 7, kde Súdny dvor rovnako ako všetky ostatné európske inštitúcie bude musieť mimoriadne vyrovnať nedoplatok, ktorý vyplýva z nej platených odmien za rok 2009. E, je to výška 1,85 Túto odmenu ešte v minulosti navrhovala komisia a rada túto odmenu zamietla. Komisia proti nariadeniu rady podala na súdny dvor žalobu o neplatnosť a 24. novembra súdny dvor zrušil nariadenie rady to znamená že to je dôvod aby sme odsúhlasili tento transfer ako aj ostatné transfery tejto kategórie je ich dnes celkovo šesť. E, pán predseda chcem zdôrazniť že predpokladám že rada európskej únie bude rešpektovať rozhodnutie súdneho dvora a nariadi vyplatiť zvyšných one eighty five to je, to je dôležitá vec. ide pri európskom súdnom dvore o čiastku six eight milióna eur z ktorých 0,8 milióna pripadá na nevyplatené odmeny k prvému júlu 2010 a 6 miliónov e, na nevyplatené odmeny k 1. júlu 2009. Pán predseda, ja e, navrhujem tento prípad odsúhlasiť. Ďakujem. Dobre, ďakujem vám. Pán spravodajca, Teraz hovoríme o dvoch pozmeňovacích návrhov e, súdneho dvora. To, ak odsúhlasíme, potom vysvetlím ten druhý, lebo ten druhý s ním súvisí. OK, très bien. Monsieur... Dobre, teraz e, pán Arton má slovo. Ďakujem, pán predseda. Bolo povedané, že právny servis e, súdu bude potrebovať e, viac právnych stanovísk, ako bolo predpokladané. Ehm, e, ja mám isté echo ohľadom vonkajších stanovísk a ich nákladov. A o akých nákladoch tu hovoríme? E, máme tu zastúpenie osúdneho dvora. Áno, pán Simonetti, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka presunu číslo 7, ako to pán spravodajca už vyslo, vysvetlil, je to vlastne Uh, sú to vlastne platy 85 e, 1. apríla 2009. Takže tieto uh, Takže navrhujeme vďaka rozličným šetreniam, ktoré máme z rôznych kapitol a potom sú tu aj viazané priebežné potom sú tu predbežné rozpočtové prostriedky k 1. júlu 2010 a tam navrhujeme, aby sme mali dostatočné rozpočtové prostriedky, aby sme boli schopní čeliť tejto o neskorenej platbe v prípade, že by rada e, požiadala, pretože ak by došlo k tomuto presunu, tak boli dve pochyby, dve pochybnosti. Jednak sme nevedeli, že či súdny dvor e, rozhodne, ale to už je vyriešené. Vieme, že je tu odmietnutie rady a potom je tu druhá pochybnosť, rozhodnutie rady dať e, 185 to odvolanie, takže je potrebné, aby sme mali rozpočtové prostriedky, aby sme ich mali na tej rozpočtovom riadku, aby sme mohli zaplatiť e, tieto oneskorené e, odmeny do konca roka. A aj ostatné inštitúcie sú v rovnakej situácii. Všetci, e, všetky európske inštitúcie sa snažia zhrnúť rozpočtové prostriedky, aby mohli tieto oneskorené platy zaplatiť do konca roka. Ďakujem za pozornosť c'est la Cour de justice. Áno, je to, áno, áno. Je to súdny dvor, ktorý vlastne e, trpí dôsledkami svojho vlastného rozhodnutia. Je to tak? A každá európska inštitúcia sa snaží vziať peniaze, ktoré ostávajú na konci roka 2010. No dobre, ale tu idem na pána Hartonga. Vy ste sa neodpovedali na otázku pána Hartonga, ktorý chcel vedieť o navýšení na základe žaloby e, súdneho dvora, pokiaľ išlo externé právne e, analýzy. To je nezávislo od tohto transferu. Ste schopní odpovedať pánovi Hartongovi? ale tam je zlá interpretácia. O tom sa nehovorí v transfere a myslím, že účtovný dvor nastolil túto otázku. Takže súdny dvor, ehm, toho sa to netýka. Vystúpenie bez mikrofónu, nepočujeme pána predsedu. Vrátime sa ešte k otázke pána Hartonga, pokiaľ ide o účtovný dvor. Pokiaľ ide o súdny dvor, takže všetci všetko vedia, spravodajca je za, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Ďakujem, zdržali sa? Ďakujem. Takže súdny dvor, tento transfer, sedmička je schválená. Teraz osmička, nech sa páči. E, pán predseda ak e, rada bude rešpektovať e, rozhodnutie súdu tak osmička je bezpredmetná ale ja by som zvážil lebo osmička hovorí o tom že ak sa do, konca roka nestihnú tieto peniaze minúť na základe rozhodnutia súdu tak európsky súdny dvor ich odporúča využiť na platby za leasing na, e, za budovu paláca. To znamená, aby tie peniaze istým spôsobom minul. Ja by som odporúčil, že aby sme aj tento transfer odsúhlasili a e, s podmienkou, že to platí, ak rada nebude rešpektovať rozhodnutie súdu, aby sme sa k tomu nemuseli vracať. A druhá možnosť je, že nebudeme ho dnes odsúhlasovať a že počkáme, čo urobí rada a potom sa ešte do konca roka k tomu vrátime. Máme tieto dve možnosti. Ďakujem. Ja osobne by som eh, mal radšej, by bola lepšia tá druhá možnosť, dá sa mi logickejšia, pretože hlasovanie týchto dvoch transferov je trošku protirečivé. Takže sedmičku sme schválili, to je dobré. Myslím, že súdny dvor navrhne inteligentné využívanie týchto finančných prostriedkov. A ak to nebude fungovať, tak sa vrátime k osmičke. Dobre? Dobre. Takže to bol súdny dvor a teraz tu máme dvor auditorov. Pán predseda, s vašim dovolením by som vyriešil všetky transfery, ktoré súvisia s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora, aby sme to mali za sebou. To je, to je všetko rovnaká kategória. A ide o ekonomický a sociálny výbor, to je e, transfer INF 5 lomene 2010, ďalej e, dva presuny dvora auditorov, jeden je V AB 05 a druhý V AB 06. Ďalej je to transfer výboru regiónov INF 5 lomene 2010, ďalej je to e, transfer Európskeho parlamentu C12, ktorý je nový, ešte ho nemáte možno, nebol, nebol zahrnutý, e, ale je to tá istá kategória. Čiže toto všetko je jedna kategória. Ja odporúčam týmto istým spôsobom to odsúhlasiť, ale ešte mám otázku k transferu C12 Európskeho parlamentu, pretože riadky, z ktorých sa majú prostriedky presunúť, napríklad kapitola 30, schôdze a konferencie, ukazujú nižšiu úroveň čerpania ktorá je spôsobená zmenami pravidiel. Čiže pravidlá boli zmenené a tým pádom ide o štrukturálnu zmenu. A moja otázka je, či, boli dotácie na tieto riad, či budú dotácie na tieto riadky znížené na rok 2011. To znamená, lebo my sme s nimi počítali v roku 2011. Ak ich teraz takýmto spôsobom vyplatíme, tak eh, by sme mali v roku 2011 ich odpočítať v rozpočte, ak to už nebolo urobené. A odporúčam samozrejme všetky transfery odsúhlasiť, lebo je to tá istá kategória. Ďakujem. Skôr než budeme hlasovať o týchto transferoch, by som sa vrátil k otázke pána Artonga. Takže otázka bola skôr viacej na dvor auditorov, než na súdny dvor. No a nech sa páči, dvor auditorov chce odpovedať, nech sa páči. Yes. Thank you, chairman. It's... Ďakujem, pán predseda. Je to otázka, ktorá sa týka presunu číslo 7 dvoru auditorov, kde e, chceme e, pros, e, pres, posilniť na pra, na právne poradenstvo. Máme malú sumu a počas roku 2010 sme mali viaceré prípady ako v minulosti a preto potrebujeme ďalších 16 tisíc eur doplniť k tejto sume. Právne poradenstvo sa koná či už pri riešení e, otázok auditu, napríklad otázky či spoločnosti, ktoré nevyužili správnym spôsobom peniaze, by mali byť uvedené v správach. E, bol tam pred niekoľkými rokmi e, prípady a v ďalších prípadoch sa táto rozpočtová položka využíva na právne poradenstvo, najmä od právnikov týkajúce sa administratívnych otázok. Čiže táto, táto potreba posilnenia je administratívna potreba. Nebudem teraz hovoriť o podrobnosti, ale ide o to, aby sa ochránili prostriedky spoločenstva v konkrétnych prípadoch, ktoré riešime. Ďakujem. Ďakujem ak dovolíte. Eh, euh, Jedna poznámka z mojej osobnej skúsenosti s dvorom auditorov a platí to aj pre pána Artonga, aj pre dvor auditorov. Začal som moju profesionálnu kariéru ako úradník na francúzskom účtovnom dvore alebo dvore auditorov už asi pred polstoročím. a v tej dobe, aby e, sa zistila kvalita člena e, dvora auditorov, sme boli platení na základe určitých prémií, teda na základe našich výkonov. A výkon bol kvalifikovaný taký, že teda tie sumy, ktoré sme dosiahli, že sa vrátili do štátneho rozpočtu a ktoré boli niekde zle použité alebo kde bol podvod. A dobrý člen dvora auditorov bol ten, ktorý e, dosiahol to, že do štátneho rozpočtu priviedol viacej peňazí, než bol jeho celoročný plat. Približne. To bola taká odvolávka. Takže ja to hovorím teraz na adresu Dvora auditorov a aj na kolegu Hartonga a možno ďalší kolegovia v budúcnosti budú používať toto kritérium. Takže aby sme mohli oceniť dobre využívanie dodatočných fondov, ktoré žiada Dvor auditorov, tak ich budeme merať tak, aké peniaze oni dosiahnu, že sa vrátia do európskeho rozpočtu. No. Toto je tá moja osobná skúsenosť. A môžete podiskutovať. Pán Hartong, chcete na to zareagovať? Požiadali ste o slovo, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj dvoru auditorov za tieto jasné vysvetlenia. My sme len, eh, je nás veľmi malo tých, ktorí sme spokojní s dvorom auditorov, pretože kontroluje, ako sa využívajú peniaze daňových poplatníkov, ale otázka je, či potrebujeme toľko procesov, možno by ich malo byť menej v budúcnosti. No dobre, to je dobrá otázka. Môžeme hlasovať o všetkých transferoch blokovo. To je váš návrh, pán spravodajca? Donc, euh, pán spravodajca, aby sme sa ubezpečili, že neurobíme nejakú chybu, pretože je tam viacero inštitúcií a transferov. Mohli by ste nám zopakovať zoznam transferov, ktoré navrhujete, aby sme hlasovali a aby sme hlasovali blokovo, keďže tu nie je nejaká opozícia proti tomu. Áno, pán predseda, zopakujem. Čiže je to, prvý, jeden sme už odsúhlasili, Európsky súdny dvor. Ďalej je to ekonomický a sociálny výbor, transfer INF 5 lomené 2010. Ďalej sú to dva transfery dvora auditorov, v lomené AB 05 a V lomené AB 06. Ďalej je to transfer výboru regiónov INF 5 lomené 2010. Ďalej je to transfer Európskeho parlamentu, transfer C12. Môžeme hlasovať spolu, lebo to presne tá istá kategória. A predpokladám ten istý výsledok hlasovania pri každom. Très bien. Výborne. Ďakujem. Kto je za tieto presuny? Ďakujem. Kto je proti? Raz, dva, tri. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal, takže väčšina je za. Takže tieto presuny sú schválené. A ešte ostávajú ďalšie, pán spravodajca. E, pán predseda, neviem, či mi niekto odpovie na otázku, ktorú som položil, aby som ju trošku iným štýlom sformuloval. Ide o e, transfer Európskeho parlamentu C12, ktorý sme odsúhlasili, e, pretože každá inštitúcia si dokázala ušetriť financie, aby mohla tieto transfery financovať, čo je dobré. A pri Európskom parlamente ide o šetrenie spôsobenú zmenami pravidiel. To znamená, pravidlá sa zmenili v Európskom parlamente, a preto sa peniaze ušetrili. A chcem sa pýtať, či tieto zmenené pravidlá už boli zohľadnené v rozpočte na rok 2011, lebo ak, eh, ak nie, tak eh, potom tam máme naviac financie eh, presne v objeme tohto transferu. Ďakujem. C'est cela. Donc nous avons voté. Takže hlasovali sme o presune, ale máme ešte otázku na rok 2011. Ďakujem, pán predseda. Áno, zmena pravidiel priniesla úspory a to je prvýkrát, čo sa stáva predtým k tomu nedostalo. Nie, nemáme tu žiadny historický precedens a na rok 2011 rozpočet, tak už môžeme vychádzať z tejto skúsenosti a brali sme do úvahy zmeny pravidiel, aby sme robili predbežné predbežné plánovanie rozpočtových prostriedkov a ich využívanie. Takže áno, na rok 2011 sme už brali do úvahy zmenu pravidel. Výborne. Ďakujem, pán spravodajca. Ďalší transfer. A ja ďakujem za vysvetlenie E, ďalší transfer, teraz skočím na transfer, ktorý vysvetlil pán e, Artong e, z dvora auditorov. Je to transfer V lomené AB 07. Ide o právne náklady, pretože vznikli väčšie náklady na externé právne služby, ako bolo predpokladané, ale pán Artong to už vysvetlil a ja to odporúčam schváliť. Très bien. Výborne, ďakujem. Otázku pána Hartonga sme počuli, rovnako ako aj odpoveď e, dvora auditorov a aj moju osobnú poznámku. Kto je za tento transfer? Ďakujem. Kto je proti? To je to 0,7 ten transfer. Zdržali sa? Pán Hartong sa zdržal hlasovania. Takže transfer 07 je schválený. Pán spravodajca, pokračujeme. Áno, ďalším transferom je transfer 3 lomene 2010, ekonomický a sociálny výbor. Ide o transfer 15 tisíc eur kvôli tomu, že boli vyššie náklady na právne služby, ako bolo predpokladané. V tejto oblasti sa nedá presne predpokladať a plánovať, ale mám tu jednu otázku na ekonomický a sociálny výbor pretože e, oni sami píšu, že doteraz 80 všetkých prostriedkov v tejto oblasti minuli na jediný a mimoriadny právny prípad. Chcel by som vedieť, aký to bol ten mimoriadny a právny príklad, na ktorý už minuli 80 svojich prostriedkov. ECOSOC môže odpovedať na túto otázku? Oui. Um, Pán predseda, žiaľ, nie som v pozícii, aby som mohol odpovedať. Musel by som s našou právnou službou sa na to pozrieť, ale ako sme naznačili v tých pôvodných čiastkách boli vo výške 40 tisíc eur, čiže 80% z toho to nie je nejaká enormná suma. Aj v kontexte právnych konaní a náš problém s týmto článkom je, že v bežných rokoch e, zvyčajne e, sme nevyužili tie celé položky a na to, aby sme nenechali nevyužité tie priestatky, tak zvyčajne vyžadujeme priemer, tak povediať priemernú sumu roz, e, prostriedkov založenú na minulých rokoch, avšak v tomto roku sme túto pôvodnú sumu prekročili a preto žiadame tento presun, aby sme mohli e, zvládnuť a uhradiť e, dodatočné náklady. Merci. Ďakujem. Pán spravodajca, ste toho názoru, že táto odpoveď je postačujúca, alebo potrebujete viacej času? Budúci týždeň máme ešte jednu schôdzu. Že z hľadiska toho, aby sme dnes transfer odsúhlasili, je to postačujúce, ale by som chcel požiadať, aby, aby vlastne nám odpovedali písomne. My to dnes môžeme odsúhlasiť, to nemá, nemá na to vplyv samozrejme, ale chcel by som vedieť, e, aký to bol prípad, pre ktorý vlastne z rozpočtu sa e, minulo 80 finančných prostriedkov, ale môžeme, odporúčam, odsúhlasiť tento transfer, lebo to nemá s tým samozrejme súvisť. Ďakujem. Kto je za presun číslo 3? Ekosok, ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Traja sú proti, kto sa zdržal. Niekto sa nezdržal, takže je to schválené a máme tu presun pre ECOSOC číslo 4. Áno, pán predseda, tento transfer je príbuzný transferu, ktorý sme už odsúhlasili 9. novembra pre výbor regiónov a ide e, o transfer, ktorý súvisí s bezpečnostným auditom, keď obidva výbory, výbor regiónov a ECOSOC, inštalujú centrálnu dispečerskú jednotku a odstraňujú zastaralé radiogramové zariadenia. Ja odporúčam tak, ako sme odsúhlasili nine novembra aj dnes, odsúhlasiť pre ECOSOC tento transfer. Ďakujem. Ďakujem. Žiadne otázky, takže kto je za tento presun číslo 4 pre ECOSOC? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Takže je to schválené. Máte ešte nejaké iné presuny, pán spravodajca? Áno, ešte mám dva presuny pre Európsky parlament. Oni boli dali na poslednú chvíľu, ale e, jeden z nich hovorí o nákup budovy v Sofii a tento bod súvisí e, s pani spravodajkyňou Holmajer, ktorá ho má e, zahrnutý 8. decembra na rokovanie a je v programe nášho výboru, preto odporúčam ho odsunúť na tento dátum a potom rozhodnúť e, o týždeň o tomto bode. A posledný transfer C14 je pre Európsky parlament a súvisí s tým, že Európsky parlament a predsedníctvo odsúhlasilo strednodobú stratégiu pre informačné a komunikačné technológie a tento projekt ide v, sú, e, v súlade s touto koncepciou. E, ak by sme ho dnes schválili, to znamená, ušetríme finančné prostriedky e, pre budúci rok. Ide o štyri projekty. Prvý sa týka elektronického hlasovacieho zariadenia, keď vlastne súčasné v Štrasburgu je už zastaralé a pri páde stropu v Štrasburgu sa porušila rozsiahla časť tohto hlasovacieho zariadenia a preto naši technici minuli už skoro všetky náhradné diely a je potrebné ho vymeniť. E, druhý projekt je elektronický mail. Tretí, tretí projekt je zvýšenie úrovne pre e, e, video požiadavky a archivovanie tohto videa. A štvrtý projekt je zvýšenie kapacity datového centra znovu zopakujem, že je to v súlade so strednodobou stratégiou informačnej a komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu a je vlastne už toto financovanie bolo zahrnuté pre financovanie pre rok eleven a preto mám aj otázku, že či budú v roku eleven keď toto odsúhlasíme, príslušné rozpočtové riadky o túto sumu znížené. Très bien, je comprends. Donc, il y a une question. Ja to chápem, len sa chcem spýtať. Takže ja som pochopil, že náš spravodajca navrhuje, aby sme návrh presunú 13 presunuli na neskôr a to súvisí e, s politikou nehnuteľnosti a so spravodajkyňou pani Olmayer, Ona sa ospravedlnila, že tu dnes nemôže byť, pretože má problém, problémy s dopravou a nemohla ostať až do konca našej schôdzy. Takže tento bod bude na e, budúcom programe 8. decembra, rovnako ako s transferom 13. A teraz k návrhu číslo 14, to je ten posledný transfer. A otázka na služby parlamentu, nech sa páči, dávam im slovo. Ďakujem, pán predseda. Len upresním, teraz so všetkými službami e, revidujeme a pozeráme rozpočet 2011 a tieto výdavky boli naplánované na prvý polorok roka 2011 a potvrdzujem, že tam bude úspora, ale to bude na prvý polorok 2012. 2011, pýta sa pán predseda, či správne pochopil a pán odpovedá áno, 2000 a tam v prvom polroku 2012 bude menej o tých 10 miliónov. No dobre. Takže ide tu akési manévre, tak niečo také, čo navrhla Európska komisia pre ITER. Takže v 2012 to bude musieť minúť, takže dám nejakú rezervu na 2011, aby sme to mali Dobre, je to také zjednodušenie, nie je to síce vedecký prístup, ale dobre. No tak e, na toto upresnenie, vzhľadom na to, tak čo vy, pán spravodajca? Pán predseda, samozrejme dá sa to pochopiť aj, aj takto, ale my vlastne robíme dnes front loading. To znamená, začíname s investíciou, ak to odsúhlasíme, ktorá mala začať budúci rok. To znamená, som predpokladal, že šetríme peniaze z budúceho roka, čo je logické, preto by som možno ešte mal vysvetlenie, prečo 2012 prečo e, šetrenie v roku 2012. Keď my začíname skôr niečo tento rok, čo malo ísť budúci rok. Ďakujem, pán Fernández. Ďakujem, pán predseda. Existuje staré príslovie, ktoré hovorí, neodkladaj na zajtra, čo môžeš urobiť dnes. Myslím si, že toto je príslovie, ktoré platí aj dnes tu v tejto situácii. Parlament musí teraz e, uskutočniť svoje ciele. Je to predsa pravidlo dobrej správy, keďže tu máme disponibilné finančné prostriedky a tieto rozpočtové prostriedky môžu byť použité a dopad potom bude, že nebudeme preťažovať rozpočet ďalšieho roku. Hlasovací systém je starý a keďže tu máme rozpočtové prostriedky, tak by sme mali využiť tieto zdroje Mali by sme zmenšiť rozpočet roku 2011 a 2012 to nám ešte nespôsobuje nejaké starosti. V každom prípade uh, uľahčíme aspoň rozpočtu eh, v roku 2012. A preto bola podaná táto žiadosť. Ďakujem, pán Artong sa hlási o slovo. Eh, Ďakujem, pán predseda. Som spokojný, že sme toto odložili na budúci týždeň. Čo sa týka C14, e, tá budova v Sofii bude stať 10 miliónov eur a potom ďalších 13 miliónov pre na rekonštrukciu, na obnovu TIC, ale uh, týka sa to aj írskych rodín. Ja uh, tu zostanem v Bruseli. Dúfam, že tieto írske rodiny nebudú vypovedané z ich um, bydliska. Le lien est quand même très indirect, hein, mais <laughs> très bien. Je Veľmi priamá otázka, pán spravodajca. E, budovu sme odsunuli budúci týždeň, čiže budem hovoriť o transfere C14. Čiže ja som to pochopil teraz tak, že e, v rozpočte roku 2012 máme zahrnuté to, čo urobíme teraz, ak to odsúhlasíme, asi preto, že sa plánovalo s týmito investíciami iba v roku 2012. To znamená, keby sme neboli, mali tieto zdroje, tak by sme neboli budúci rok rekonštruovali tieto zariadenia, ale až v roku 2012. Tak, tak mi to z toho vychádza a nemáme možno e, na čo iné ich minúť, tak to míňame dva roky dopredu, asi tak. Z toho mi to vychádza. Inak by sme ich boli plánovali do roku 2011, keby sme potrebovali. Ale plánovali ich teda, po, po spadnutí stropu. Ale predtým už dávno si plánovali až potom, vieš. Eh, pán predseda, ja nemám problém tieto prostriedky, aby sme využili teraz eh, dopredu, samozrejme, keď ich budeme potrebovať použiť, ale chcem možno odpoveď na otázku, že zrejme sa s týmito investíciami plánovalo až do roku 2012. A chcel by som na to odpovedať eh, pôvodne. To znamená, keď sme plánovali rozpočet na rok 2011, tak sa to plánovalo až na rok 2012. Alors, À Znovu pán Fernández. Presidente. Eu peço para a Direção-Geral de ITEC esclarecer este... Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že eh, by sme si mohli vyjasniť tento bod, ale tie investície by mohli eh, byť eh, už teraz, čiže bolo by to menší dopad v roku 2012, čiže ušetrili by sme čas a potom by sme e, nemuseli e, prenášať tieto súby. E, tento rozpočet musí byť vykonaný teraz, v roku 2012. Kolega Maňka by o tom mal rozhodnúť. Chcel by som, aby aby sme rozhodli o tomto bode. Ďakujem. Euh, Mám pocit, že ja teraz mojou neschopnosťou som skomplikoval je, je, relatívne jednoduchý prípad. Je to s vami ťažké? No dobre, ja som ten vinník, čo to skomplikoval. Takže, ak to správne chápem, mám list predsedu Buzeka, ktorý mi adresoval. A v tomto liste sa jasne vysvetľuje, že ak použijeme tieto rozpočtové prostriedky teraz, na roky 2010 to umožní Európskemu parlamentu financovať i hneď náklady e, komunikačných technológií a teda uľahčiť rozpočet 2012, ktorý by sa mohol úplne venovať na niečo úplne iné, na iné ciele. Takže ja som to zle pochopil. A to je to, čo ste chceli povedať vy, pán Lafore. Je to tak? Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Lafore rozpočet, ktorý má dva faktory. Jeden je nárast a druhý je zastaralosť. A tieto tri projekty, či štyri, odpovedajú týmto dvom faktorom. Takže na jednej strane máme zastaralé inštalácie, ktoré treba nahradiť, napríklad hlasovacie zariadenie. Takže anticipujeme investíciu na, pre rok 2012. A keďže anticipujeme aj nárast rozpočtu 2012, takže naše infraštruktúry e, nakúpime tento rok, takže potom nebudeme musieť tento výdavok jednoducho urobiť v roku 2012. Dobre, takže i hneď. A teda moja poznámka bola nešťastná. Nejde o to, aby sme dali peniaze do mrazničky, aby sme ich uchovali a použili ich v 2012, ale chceme skôr urobiť práce, teda teraz, aby sme hneď tie rozpočtové prostriedky využili. Dobre, teraz som to pochopil a ospravedlňujem sa, že ja som to tu doplietol, pretože rozprava by mohla byť jasnejšia. A ešte posledná otázka pána Artonga a potom uvidíme, čo povie pán spravodajca. Pán Artong. Ďakujem, pán predseda aby to bolo jednoduchšie. Hovorí sa, že hlasovací systém je zastaralý, ale podľa mňa funguje veľmi dobre. A navyše, ja si myslím, že tieto peniaze by sa mali využiť v roku 2010, 2011 a 2012, ale je to niečo, čo priamo nepotrebujeme. Tak jednoducho ušetríme tieto peniaze. Je vous remercie. Alors, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Teda, aký je váš finálny návrh? Pán predseda, ja budem odporúčať odsúhlasiť tento transfer, ale chcem sa naozaj e, povedať e, zastupcom z parlamentu, že keď má niekto nejaké priority postavené, tak je krok 1, 2, 3, 4, 5 chápal by som keby financovali podľa týchto priorít niečo z budúceho roku a potom ďalší odsunuli na rok two thousand and twelve to by som chápal ale nechápem že oni si vybrali prioritu číslo možno seven ktorá je v roku two thousand and twelve miesto priorít one two three four five ktoré sú two thousand and eleven toto jedno som nedokázal pochopiť ale samozrejme ja som za to aby sme tieto investície samozrejme ušetrili ale, ale myslím si že to je otázka priorít a ak sú priority pevné tak by sme mali postupovať podľa tých priorít a tak ich aj do nich investovať. Je vous remercie. Ďakujem. Služby parlamentu si zaznamenali veľmi rozumnú poznámku nášho spravodajcu. Spravodajca po týchto opresneniach odporúča schváliť tento presun. Kto je za tento presun? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja. Ďakujem. Zdržali sa? Dobre, takže je to schválené. Myslím, že sme e, vyčerpali všetky presuny, dokonca je náš program. Takže budúca schôdza sa bude konať 8. decembra, budúci týždeň o 15. hodine až do 18.30 v princípe. A už teraz vám oznamujem, že nasledujúca schôdza dúfajme, alebo bude možno 26. januára. Pripravte sa na to psychologicky. Ďakujem vám, ukončujem dnešnú schôdzu a želám vám veľa šťastia pri pokuse vrátiť sa naspäť